proti, zdržali sa schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené. 141, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 142 za, proti, zdržali sa, schválené. 143 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100, 44, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 145 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 146 za. Proti? Kontrola. Myslím, že to bolo schválené, ale skontrolujeme. Končím elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté 29 hlasov proti 27 za. 140, prepačte, tieto návrhy odpadajú. 7, kompromis 17, kompromis 17 za. Proti zdržali sa schválené 154 za. Proti zdržali sa. Ešte raz 154, kto je za kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 155. Kto je za? 154 chcete skontrolovať? Chcete, ale bolo to schválené, chcete napriek tomu kontrolu? 154. Končím hlasovanie. Takže 42 hlasov za 16 proti. Aspoň, že to potvrdilo môj predpoklad. 155 za, proti, zdržali sa, schválené. 156 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 160 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 167 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 170 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 20. Nie. Vy to chcete naozaj skontrolovať? Nie. Kompromis 20. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 187 za, proti, zdržali sa schválené. 188 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa schválené. Kto je za druhú časť? Proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 za, Prepačte, štvorka, štvorka, pomýlil som sa. Proti? Schválené. Peťka, za. Proti, zdržali sa, schválené. Šesť za. Proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti zdržali sa, schválené. 22 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 23 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Jednotka za, proti zdržali sa schválené, dvojka za, proti zdržali sa schválené, trojka za, proti zdržali sa schválené. Teraz pristúpime k celkovému hlasovaniu. Končím hlasovanie. A týmto je to schválené 56 hlasov za 6 proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Gratulujem. Christian, who uh, represents Mrs. Christian, mohli by ste zastúpiť pani Makovej? Bude, budete to vy? Takže budeme teraz hlasovať o bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko. Návrh 34, kto je za? Za, za zdržali sa proti, prijaté, kompromis 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. A návrh 95, druhá časť, kto je za? Proti A zdá sa, že sme to neprijali. Kontrola. Uzatváram hlasovanie a naozaj zamietnuté 38 17. 96 Nart. Kto je za 96 pána Marta Kto je za návrh, pozmenujúci návrh 96? Kto je proti? Prijaté Ukončujem hlasovanie. 27 ku 25 schválené. tri, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 114, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 119. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 138. 138. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 142. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 156. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 157 za, proti, zdržali sa prijaté. 158 za, proti, zdržali sa prijaté. 159 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. A druhá časť, 164, kto je za druhú časť. Pozmeňovací návrh 164, proti, zdržali sa prijaté. A kto je za tretiu časť? 167 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 173. 173. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 178 za, proti, zdržali sa, kontrolné hlasovanie, ale myslím si, že sme to prijali. Uzatváram hlasovanie. 26 k 26 návrh bol zamietnutý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz mám pozmeňovací návrh 191 za, proti, zdržali sa zamietnuté 192 za, proti prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 201 za, proti, zdržali sa schválené. 202 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 211 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 212 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 213 za, proti, prijaté. Kontrolné hlasovanie. A teraz ukončujem hlasovanie. A návrh bol prijatý k 20, 27 hlasov k 26. 215, 16, 18. Kto je za? 214 nám vypadáva. Keďže 212 sme prijali, tak vypadá 214, ale nie je to tak. 214 budeme hlasovať. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, je to schválené. Len ľudovci hlasovali proti. No tak sa pozrieme na to ešte raz kontrolné hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 214. Uzatváram hlasovanie. 23 k 29 zamietnuté. Dvadsaťtri hlasov k 29. Je to zamietnuté. Aký máte problém? Ja si myslím, že 10 krát som to odhadol správne, jedenkrát som sa mýlim, ja si myslím, že to je dobré skóre, takže e, si myslím, že nemusíte reagovať takto prehnane. 215, 16, 218. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 217 za, proti, Zdržali sa. Zamietnuté. A prechádzame k 219, keďže 211 sme neprijali, za, proti, e, zdržali sa e, zamietnuté, 220 za, proti, zdržali sa kontrolné hlasovanie, elektronické hlasovanie. 220. Uzatváram elektronické hlasovanie. 33 hlasov k 20 zamietnuté, 221 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromisný návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, návrh 228, kto je za, 228 za, proti, zdržali sa. Kontrolné hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 26 ku 15 hlasom. 230 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 232 za, proti, zdržali sa. Ešte raz e, k 232 za, proti, zdržali sa schválené. 233 za, proti, zdržali sa schválené. 234 4, 235, čiže to bolo schválené, schválené. ...237 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. 238 za, proti, zdržali sa schválené. 239 za, proti, zdržali sa schválené. 240 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 13, za, proti, zdržali sa schválené, 251, 251 za, proti, elektronické hlasovanie, Uzatváram elektronické hlasovanie. Návrh zamietnutý 25 hlasov a k 24, 5 poslancov sa zdržalo, kompromisný návrh 14. Za, proti, zdržali sa schválené. 265 za, proti, zdržali sa schválené, e, pardon, zamietnuté, 266, 267, 268, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 269, kto je za, proti, zamietnuté. 270, za, proti, zdržali sa, schválené. 271, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 272 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 273 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 274 za, proti, zamietn- e, schválené, pardon, 275, prijaté. 276 za, proti, zdržali sa schválené, 277 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 278 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 15, nie, ešte tu máme 279. Za, proti, zdržali sa. Aj keď pán Halep nehlasoval, prijali sme tento návrh, kompromisný návrh 15. Za, proti, zdržali sa schválené. 280 za, proti, proti. Kontrolné hlasovanie, zdá sa mi, že sme to prijali. Uzatváram hlasovanie. 24 hlasov k 22 prijaté. 282 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 16, to je za, proti, zdržali sa prijaté. 288 za, proti, zdržali sa prijaté. 292 za, proti, zamietnuté. Kristian Dvojta Visky. Takže otváram kontrolné hlasovanie k návrhu 292. Jameson. S ľadom to bude. Bez ľadu poriadku, ukončujem hlasovanie a je to schválené. Takže ozaj bez ľadu. Návrh 293 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 295 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 296 za, proti, zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26, 27, 28, 29, 30, Zdá sa, že tu má niekto veľa priateľov. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Veľa priateľov, ale nie dosť. 31 zamietnuté, 32 zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zamietnuté. 36 až 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa schválené. 42 za, proti, zdržali sa schválené. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 až 53 za, proti zdržali sa zamietnuté. 54 za, proti zdržali sa zamietnuté. 55 za, proti zdržali sa zamietnuté. 56 za, proti zdržali sa zamietnuté. 57 za, proti zdržali sa schválené. 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti, zdržali sa schválené. Čiže 43, 60, 4, 64, 44 za, proti, zdržali sa schválené, 65, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kristian, musíš zabezpečiť, aby tvoja frakcia hlasovala. A kde sme teraz? Ukončujem hlasovanie. 18 36, 36 hlasov proti, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 už máme za sebou a teraz ideme na 69, nie, na 70, 70, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 až 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 75, takže návrhy 75 až 78, kto je za, kto je proti, kto sa zdrží, zamietnuté. 72 sme zabudli. Kto je za návrh 72, kto je proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 2 za, proti, e, prijaté. Návrh 4 za, proti, zamietnuté, e, pardon, zdržali sa, takže kontrolujeme. Ukončujem elektronické hlasovanie. 29 hlasov k 27. Návrh je prijatý. A tak prechádzame na 5 až 10 návrhy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválili sme. Návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 11 až 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 17 až 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, schválené, 22, lingvistická úprava 24, za, proti, zdržali sa, schválené. A záverečné elektronické hlasovanie, ktoré teraz otváram. Uzatváram elektronické hlasovanie. Správu sme prijali 47 hlasov k 10. A ja blahoželám pani Makovej. Aj pánovi Vajglovi.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 My sme proti tomuto návrhu, včera sme o tom hovorili, nebudem to opakovať, predložili sme to aj e, plenárnemu zhromaždeniu, takže my sme proti tomuto návrhu. Kompromis 4 za, proti, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 a pardon, 41. Kto je za návrh 41, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti zdržali sa schválené a prejdeme k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu 2, pani Lunaček. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8. Za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9. Za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10. Za, proti zdržali sa schválené. Návrh 88, druhá časť, kto je za, e, proti zdržali sa zamietnuté. 98. A tu máme ústny návrh 3, to sme neprijali. To bolo zamietnuté, čiže 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. 101 za, proti, zdržali sa schválené. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené, e, návrh 131, časť 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené, kto je za druhú časť, kto je proti, kto sa zdrží, kontrolné hlasovanie k druhej časti. Zdá sa, že sme to zamietli. Ukončujem hlasovanie. A nie je tomu tak schválené 30 hlasmi k 26. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 146. Prijali sme. 149 za, proti, zdržali sa. Schválené 150 za, proti, schválené. 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa prijaté. 153 za, proti, e, zamietnuté 154. Schválené 155. Schválené 156 až 157 za, proti, zdržali sa schválené. To je pekný párik toto. A prechádzame k 158 za, proti, schválené 159 za, proti, zdržali sa. Schválené 160 tu by sme mali hlasovať s pozmeňovacím, ústnym pozmeňovacím návrhom 1. Kto ho podal? Čiže kto je za 160 vrátane ústneho návrhu, e, toto sme prijali. Kompromisný návrh 16. Takisto prijatý 173 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválené. A tak prechádzame k 175, ke druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. A teraz 182. časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Ukončím hlasovanie schválené 32 hlasov k 21 hlasom, 4 hlasy sa zdržali a je to schválené. 186, časť 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 187 a za, proti, zdržali sa zamietnuté, 188 za, proti, zdržali sa schválené, 198 za, proti zdržali sa schválené, kompromisný návrh 20 za, proti zdržali sa schválené a tak návrh 205 za, proti zdržali sa schválené, 206 za, proti zdržali sa schválené, 207 za, proti zdržali sa zamietnuté 208 za, proti, zdržali sa z, prijaté 209 za, proti, zdržali sa zamietnuté 210 za, proti, zdržali sa schválené, kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa schválené a teraz 220 za, proti, zdržali sa schválené. 221 za, proti, zdržali sa schválené. 222 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 6 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, 8, eh, pardon, prijaté, a teraz máme 8 až 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 9 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 2 za, proti zdržali sa schválené, 14 za, proti zdržali sa schválené, 12 a 15 za, proti zdržali sa schválené, 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 3 za, proti, zdržali sa schválené. A dvojku sme vyriešili a teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Päťdesiat k štyrom, dva hlasy sa zdržali. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Wir Unterbrechen die Sitzung jetzt für... A teraz na 25 minút si dáme prestávku, prerušíme rokovanie krátko pred 11. Môžeme potom začať ďalej. Odborníkov tu ešte nemáme, dúfam, že dovtedy dorazia. A prajem vám veľa zábavy počas kávovej prestávky. No, no. ambassador. Yes. No,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

Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som sa poďakovať za to, že ste prišli na toto vypočutie. Pripravuje sa správa kolegu Gabrielosa Landsbergisa. To je vlastne príležitosť prečo sme zorganizovali dnešné vypočutie. Správa sa týka našich vzťahov s Ruskom. Za posledné mesiace táto téma je stále dôležitejšia pre nás, pretože vzťahy s Ruskom e, možno teraz stoja na kryžovatke, keď sa pozrieme, čo sa deje na Ukrajine. Nám v Európskom parlamente bolo vždy jasné, že chceme dobré vzťahy s Ruskom a takisto nám bolo jasné, že tieto vzťahy pre Európsku úniu e, boli, by boli e, pozitívne, keby e, sa každý držal pravidiel. Konštatujeme, že s pripojením Krymu a s ruským obsadením Ukrajiny dochádza k tomu, že sa porušuje medzinárodné právo a takisto sa narušuje teritoriálna jednota štátov a nerešpektuje sa suverenita národov. Už to sa mi zdá byť dosť zle, ako sa tam definuje medzinárodné právo. Ja som v Mníchove sa rozprával s pánom Lavrovom, mali sme menšiu hádku. Keď som počul, ako on definuje medzinárodné právo, on si myslí, že je oprávnené prekročiť hranice iného štátu, ak sa nachádzame v takej situácii, že niekto vznáša historické nároky a že chce chrániť svoju menšinu v inom štáte, takto on definuje medzinárodné právo. Tak vlastne on hovorí, o tom, že z tej jeho definície vyplýva právo e, národa napadnúť iný národ. Ja takisto poznám niektorých, dokonca aj v mojom národe, ktorí kedysi používali takúto argumentáciu a ja sa domnievam, že v Európe takáto argumentácia sa už nesmie používať. Máme Helsinský akt, Parížskú chartu a E, všetko, čo prišlo potom, medzi iným aj budapeštianské memorandum a všetky tieto dokumenty musia zabezpečiť, aby už e, nikto nezasahoval do suverenity iných národov a nikto neporušoval medzinárodné právo. Ešte raz opakujem, keby sa akceptovali tieto tri body, um, keby niekto akceptoval, že tu existuje právo zabezpečiť si vlastnú bezpečnosť alebo chrániť vlastné menšiny e, v inom štáte alebo prekračovať hranice iného štátu, tak potom naozaj, keby sme akceptovali takéto premisy, tak by e, sme mali v Európe možno 100 nových ohnisiek vojny, kde by e, mohla vzniknúť znova vojna. Počas štrasburského týždňa sme mali aj raňajky s generálnym tajomníkom Rady Európy a my sme hovorili o tom, e, či existuje nejaký jediný prípad na Rade Európy alebo na um, Európskom um, súde pre ľudské práva, kde by niekto z Ruska alebo z Ukrajiny žaloval Ukrajinu za diskrimináciu Rusov na Ukrajine. Pýtali sme sa, či existuje takýto prípad, či niekto vzniesol takúto stiažnosť alebo žalobu a oni nás ubezpečili na Rade Európe, že není jediný takýto prípad. Rusko má vlastných súdov na Európskom súde pre ľudské práva je zastúpené vo valnom zhromaždení Rady Európy a takisto máme aj OBSE, e, čiže máme celý rad úrovní a inštitúcií, kde môžeme riešiť takéto prípadné spory mierovým, pokojným spôsobom. A Rusko naozaj nemá dôvod jednostranne ohrozovať teritoriálnu jednotu iného štátu. A žiaden z týchto nástrojov Rusko nevyužilo. A to z dobrého e, dôvodu, pretože tie ich obvinenia, ktoré oni vznášajú, sú nepravdivé. No a ja sa vraciam k prvej vete, ktorú som povedal. Bolo by rozumné, keby o, sme s oboma týmito stranami mali dobré vzťahy. Počas nasledujúcich dní sa ukáže, aké výsledky bude mať Minsk. Máme tu dobré aj zlé správy, a ešte jednu kategóriu, e, ešte tých dobrých správ, ktoré ešte ale neprišli. Nevieme teda, aký bude priebeh. Bola tam tá akcia, kde napadli železničný úzol. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Jedna vec ale musí byť jasná. Toto všetko môže fungovať iba vtedy, ak Rusko oficiálne uzná, že je stranou konfliktu. To už Rusko v Minsku čiastočne urobilo, ale my musíme ešte uh, si overiť, či Rusko aj v každodennej praxi preberá túto zodpovednosť za seba, um, či uzná, že je naozaj hlavnou stranou konfliktu, nie iba nejakou pridruženou stranou konfliktu. Myslím, že toto sú teda pre nás tie najhlavnejšie body. Som rád, že sme mohli pozvať tu na e, troch vynikajúcich expertov rusko-európskych e, vzťahov. E, veľmi dobre poznajú aj situáciu na Ukrajine. Pani Mendras zo Science Pro University School for International Relations in Paris ďalej zástupca Helsinského inštitútu pre medzinárodné otázky a potom je tu pán Fubrik z German Marshall Fund v Berlíne. Navrhujem, aby sme v tomto poradí eh, si rečníkov aj vypočuli, takže pani Mendras, nech sa páči, máte slovo. A pán Landsbergis ešte by možno mohol v stručnosti uviesť e, vypočutie a potom e, na záver predniesie aj zhrnutie. Pán Landsbergis, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za slovo. V prvom rade e, chcem poďakovať rečníkom, ktorí si vo svojom veľmi nabitom programe našli program a prišli sem porozprávať sa s nami o svojich názoroch na na tie najdôležitejšie, jedno z najdôležitejších otázok, geopolitických otázok dnešnej doby vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom. Keď ja som začal písať túto správu, tak mi veľa ľudí, ktorých som stretol, povedali, že to je v podstate niečo ako Mission Impossible, to znamená definovať e, rusko-európske vzťahy e, v, tomto veľmi, v tejto veľmi neistej dobe. Pýtali sa ma, ako to chcete urobiť za 24 rokov uh, sme sa snažili tieto e, vzťahy e, definovať a bolo to takmer nemožné. Ako to chcete teraz urobiť? A e, v súvislosti s udalosťami na Ukrajine vyvstal názor, že by sa opäť malo Rusko zapojiť aktívnejšie do formovania vzťahov z Rusku. A potom sme videli ten obraz autobusu vyhodeného do vzduchu a všetko sa zasa vrátilo krok späť. Takže ako chcete definovať stratégiu vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom? A skutočne to je veľmi ťažká úloha Minská dohoda, o ktorej hovoril pán predseda, tá prvá aj tá druhá je veľmi dobrým prístup, pod príkladom toho, ako Európska únia pristupuje k Rusku. Toto je ten európsky spôsob, spôsob vychádzajúci z právneho štátu, e, sadnúci e, okolo stola a porozprávať sa o veciach. Ale Eh, je to ako keby to boli dva úplne iné eh, svety. Jeden ten svet je svet právneho štátu, eh, svet ľudských práv, slobody slova a ten druhý svet je niečo úplne iného, využíva úplne iné nástroje. Netreba hovoriť o celom rade vecí, ktoré to definujú. Jeden z najdôležitejších prípadov pre tento parlament eh, bol prípad eh, ukrajinského pilota Savčenka. Rusko eh, pilotky Savčenkovej. Rusko v podstate ju hm, jednoducho zájalo, pravdepodobne aj možno mučilo. A nebudem ani hovoriť o prípadoch v rámci VTO alebo to, čo je obvykle ehm, veľmi mm, samozrejme pre nás dôležité, a to je zabranie vody ehm, na Ukrajine. Ehm, takže Samozrejme, my sa snažíme zapojiť Rusko, umožniť nastolenie vzťahov medzi ľuďmi a podnikmi. Ale otázka teraz stojí takto. Podarilo sa nám to, alebo skôr nie. A ja mám skôr e, pocit, že skôr Rusku sa darilo meniť nás a nie naopak. Mm, súvisia s tým e, prípady korupcie v niektorých e, európskych krajinách, porušovanie slobody slova, ľudských práv. Takže vlastne my sme teraz ten, kto v podstate prechádza zmenou alebo je menený. Pred niekoľkými mesiacmi som bol na jednom stretnutí a jeden európsky úradník mi povedal, potrebujeme e, priviesť Rusko za rokovací stôl za každú cenu. A myslím, že toto definuje práve vzťahy, vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou a to už dlho. A ja som sa spýtal toho úradníka, kto, kto ten uh, stôl ale teda vlastne pripravuje. Kto e, v podstate e, je tým iniciátorom. Európska únia, ktorá sa posadí za stôl a čaká, kým príde Rusko. Myslím, že si všetci uvedomujeme to, že treba si sadnúť za okrúhly stôl, treba hľadať diplomatické riešenie, ale Takisto si myslím, že teraz by malo urobiť ten krok e, Rusko a my e, si za, za ten stôl sadneme e, za predpokladu, že to bude pod, pod, za podmienok, ktoré nám vyhovujú. A toto by mala byť stratégia vzťahov, budovania vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Nie je to mission impossible. Takto by sme jednoducho mali definovať to, aká je naša predstava o budúcnosti vzťahu medzi Európskou úniou a Ruskom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, je pre mňa cťou byť tu a mm, hovoriť o svojich názoroch na situáciu tak, ako je dnes. Všetci máme asi len niekoľko minút rečínskeho času, asi tak 10 minút. Samozrejme, musím si teda vybrať e, relevantné body a e, argumenty, ktoré chcem použiť. Niekto už povedal, že e, tie vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom sú vo vážnom stave. Myslím, že si všetci uvedomujeme, že ruský režim za toto zhoršenie vzťahov nesie hlavnú zodpovednosť a to najmä v dôsledku e, priamej agresie na východnej Ukrajine. No, domnievame sa, že vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom e, nebude ľahké e, obnoviť aj napriek tomu, ak sa nájde v Ukrajine, na Ukrajine nejaké riešenie, pretože už sa toho skutočne e, stalo veľa, ako povedal aj pán predseda e, Rok a pán poslanec Lambervis. Takže ruské vedenie v podstate priviedlo jednotlivé štáty únie aj úniu ako takú do veľkej bezpečnostnej krízy. A nám e, istý čas trvalo, kým sme to pochopili. Vedenie Ruska jednoducho premenila, premenilo politickú krízu e, na Ukrajine a pád Janukoviča a e, potom tie voľné, legitim, e, slobodné a legitímne e, voľby na Ukrajine to znamená celý tento e, pro, politický proces na, e, bezpečnostnú, na bezpečnostný problém. E, takže podľa mňa Putinovo vedenie sa rozhodlo pre bezpečnostnú konfrontáciu s nami a Domnievam sa, že toto vedenie dáva prednosť konfrontácii pred rokovaním a toto je pre nás tá najväčšia výzva, pretože Európania a európske demokracie sú lepšie pripravené na rokovanie a hľadanie kompromisov a nie na e, konfrontáciu a ozbrojené intervencie najmä v takej krajine, ako je Ukrajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie a už 25 rokov je vlastne zaklínená medzi nami, Európskou úniou, NATO, ja teraz hovorím ako francúzska občianka, a Ruskom. Toto je teda niečo, čo musíme e, riešiť. E, treba sa e, zamyslieť nad tým, ako zareagovať na ruskú politiku, aké ponaučenie e, plinie e, z týchto prvých reakcií na ukrajinskú krízu a musíme si e, takisto uvedomiť, čo ruská vláda a armáda môže urobiť, čo už nemôže urobiť a aké vlastne sú, aká je cena intervencie Ruska na Ukrajinu. A aké to môže mať dôsledky. E, to, čo sa odohralo v poslednom roku, môže sa interpretovať ako, ako v podstate sled výťastiev Ruska. Alebo sa to môže interpretovať ako, ako v podstate taká, taký sled e, chýb, ktoré Rusko urobilo. Ale my sa musíme zamyslieť nad tým, čo už Rusko urobiť nemôže, čo na druhej strane môžeme urobiť my a to z dlhodobej perspektívy. Takže ja som sa pokúsila opísať, ako podľa môjho názoru funguje vedenie Ruska a vidíme že e, Vladimír Putin je skôr taktik než veľký stratég. Čo sme sa poučili zo situácie na Ukrajine, jednotlivé krajiny e, Európskej únie a únie ako taká? Myslím, že sa nám darilo lepšie, než e, aké boli očakávania, treba povedať. Hoci sme neočakávali pripojenie Krymu k Rusku a ďalšie násilie a neočakávali sme ani Majdan a E, mierový pád, e, pokojný, vlastne pokojné odsunutie Janukoviča a e, to, že sa Ukrajina uberie demokratickou cestou k slobodným a legitímnym voľbám. Ukrajinské orgány a predstavitelia Ukrajiny konflikt nechceli, museli jednoducho reagovať na ozbrojenú destabilizáciu a intervenciu. My sme si počínali lepšie, než sa očakávalo e, vzhľadom na veľkosť e, tej krajiny a myslím, že tie sankcie, ktoré nasledovali Kremel, e, prekvapili, z toho sa takisto m, mm, treba poučiť, pretože my sme boli schopní dospieť ku konsenzuálnej, jednoduchej a efektívnej politike, ktorá funguje. Rusko e, sa správalo nelegálne, negatívne a my sme mm, zistili, že vieme nájsť e, mierový e, spôsob, ako na to zareagovať. To znamená, Európska únia a spôsob, ako dať najavo odmietanie takých metód. Mohlo sa nám dariť ešte lepšie, oveľa lepšie. Pokiaľ by sme boli lepšie pochopili už pred rokmi, aká je povaha Putinovho režimu, a keby sme si boli uvedomili, že, pre Ukrajinc, že Ukrajinci majú veľmi málo možností, ako mierovým spôsobom na jednej strane e, uľahodiť Rusku a na druhej strane e, budovať právny štát a uberať sa e, k prosperite a nie k prehlbovaniu chudoby, čo bohužiaľ bol ten prípad počas rokov, kedy vládol Janukovič. Rok po pripojení Krímu k Rusku Európska únia, vlády, E, európskych štátov e, opäť e, strácajú povedzme to nasadenie, prejavuje sa akási únava materiálu možno a to môže znamenať, že sa vrátime k starému spôsobu myslenia, k starým obavám a k určitej neschopnosti reagovať. Aby sme tomu zamedzili, je dôležité situáciu vyhodnotiť a pozrieť sa na to, aká je pozícia Ruska teraz e, a že to nie je výsledok jednotlivých výťastiev Ruska, ale že to je niečo, e, čo e, Rusku, ruské vedenie a ruské hospodárstvo, aj obyvateľstvo Ruska stálo veľa prostriedkov, malo to pre nich vysokú cenu a, a to e, súvisí s e, tým, e, aké v podstate sú ďalšie možnosti pre ruské vedenie, aby pokračovalo v vojne na Ukrajine, pretože sú tu jednak hospodárske dôsledky. Nejde tu len o tie posledné sankcie, ale je to v podstate aj výsledok nefunkčných eh, hospodárskych politík, eh, nevýkonného hospodárstva, poklesu eh, cien ropy spred niekoľkých mesiacov. A treba tu povedať, že Putin hospodárstvo nikdy nereformoval a dával prednosť autoritatívnemu politickému systému bez konkurencie Takže e, i Rusko je zároveň oveľa viac izolované dnes e, ako pred rokom v rôznych multilaterálnych organizáciách. A Kremel e, sa snažil preň jednoduchým spôsobom destabilizovať situáciu na Ukrajine a v Kieve Vladimír Putin napokon ale zistil, že to všetko bude vyžadovať oveľa väčšie nasadenie, než predpokladal. Takže treba dnes diskutovať o tom, aké sú možnosti prístupu k Putinu, Putinovi, vzhľadom na to, že on nemá nekonečné hospodárske, vojenské ani e, politické e, zdroje. Treba teda vhodne e, vyhodnotiť e, možnosti a schopnosti ruskej strany a na základe toho môžeme potom lepšie definovať e, to, ako by sme mali reagovať a aké, aký vplyv môžeme mať na rozhodnutia Ruska a takisto aj pokiaľ ide o lepšie definovanie našich politík a stratégií. Zdá sa mi, že to hodnotenie tejto chvíli je pomerne konsenzuálne, pokiaľ ide o e, to, že e, jadrom celého problému je povaha ruského režimu. Demokratickejšia vláda, právny, štát, ktorý by vychádzal e, z právnych princípov a podobne, to všetko, keby v Rusku existovalo, určite by Rusko akceptovalo lepšie aj e, to, čo sa odohralo na Majdane a e, celý ten demokratický proces, ktorý nasledoval. Okrem toho chcem povedať, že e, počas tohto posledného roka sme videli aj ďalšiu vec, na ktorú nemôžno zabúdať. Ukrajina môže Ukrajina E, je veľká krajina a e, jej obyvateľstvo sa e, minulý rok rozhodlo pre určitú cestu a Ukrajina nemôže byť jednoducho zaklínená medzi Ruskom na jednej strane a demokratickou Európou na druhej strane. Toto je riešenie, ktoré dlhodobo nie je um, udržateľné. E, nemôžeme dúfať v to, že Ukrajina bude dlhodobo alebo môže byť dlhodobo neutrálnou krajinou, ktorá bude fungovať ako most medzi Ruskom a Európskou úniou. E, to všetko samozrejme e, závisí od toho, ako E, sa bude vyvíjať situácia v politickej oblasti a v hospodárskom vývoji. Takže my na záver by sme si mali uvedomiť to, že treba riešiť e, krátkodobé a bezprostredné e, problémy a to s prihliadnutím k dlhodobým e, perspektívam a stratégiám. To znamená, že musíme tieto dve ro- veci robiť e, súčasne. Keď je to možné e, rokovať s Ruskom a zároveň podporovať maximálne Ukrajinu a pritom sa pripravovať na poputinovské Rusko, pretože aj to raz príde. Ťažko povedať kedy a ako to bude vyzerať, ale Treba um, e, sa snažiť aj v tejto dobe e, nadviazať kontakty e, s ďalšími elitami v Rusku okrem tej putinovskej a rokovať s nimi, pretože nie všetci v Rusku nakoniec sa chytili do tej siete putinovského režimu. Toto je veľmi dôležité z hľadiska európskej bezpečnosti, pretože Putin spôsobil bezpečnostnú krízu a my ako Európska únia e, sa musíme k tej kríze nejakým spôsobom postaviť, zvládnuť ju a úzko spolupracovať s ďalšími spojencami e, s NATO, so e, Spojenými štátmi, Kanadou, ďalšími západnými krajinami, ktoré zaujali e, doposiaľ to isté stanovisko, e, pokiaľ ide o sankcie. No a napokon by som chcela povedať, že tou, tým veľkým súbojom, ktorý nás ešte čaká, je súboj s ruskou propagandou a dezinformáciami. Musíme sa snažiť nájsť e, spôsob, ako reagovať na toto, ako bojovať proti propagande, nevedomosti a určite európske inštitúcie mm, budú schopné vytvoriť e, stratégiu, aby takýmto dezinformáciám čelili. Ďakujem vám. Ďakujem, e, pán predseda. Ja by som na, na úvod chcel povedať, e, že aj pre mňa je veľkou cťou, že som bol mm, pozvaný na toto vypočutie o stave e, vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom. Ja sa zameriam na tri otázky. Jednak e, všeobecné trendy, e, ktoré dominovali dlhodobo týmto vzťahom. Po druhé, poviem niekoľko slov o základných chybách, ktoré obe strany, ale najmä Európska únia, urobili a naďalej robia pri e, vypracúvaní politického e, prístupu alebo prístupov. A po tretie, poviem niekoľko slov o tom, ako vnímam e, tú bezprostrednú budúcnosť týchto vzťahov. Takže všeobecné trendy vrchol e, vzťahov medzi Ruskom a Európou sa dosiahol v maji 2003 tam e, a to pri príležitosti e, samitu v Pretorohrade a keď sa podpísala dohoda o tom, že sa bude budovať spoločný priestor bezpečnosti, kultúry, aj výskumu a vzdelávania. Ale tá, toto predsavzatie, táto vízia sa vôbec nerealizovala. Naopak e, prevládli negatívne trendy. E, Rusko sa čoraz viac e, približovalo k autoritárskému postoju a nesnažilo sa o politickú interakciu, ani hospodárska konvergencia sa nekonala a približovanie sa nekonalo a ani e, vstup Ruska do e, VTO e, situáciu v tomto smere nezlepšil. Energetické partnerstvo malo byť základným kameňom vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov, ale v priebehu doby sa čoraz viac e, komplikovalo a Putin sa snažil diversifikovať e, svoje stratégie a skôr oslabiť, e, než posilniť vzájomnú závislosť a Bezpečnostná spolupráca v oblasti e, globálnych problémov bola sporadická a nevytvoril sa žiadny pozitívny impuls, ktorý by mohol e, ovplyvniť e, debatu o európskej bezpečnosti a vyriešiť niektoré sporné otázky. Niektoré členské štáty únie mali lepšie vzťahy s Ruskou federáciou než iné, ale vo všeobecnosti e, tá stagnácia pretrvávala. A v stručnosti možno povedať, e, že vzťahy, hoci sú hospodársky dôležité pre obe e, strany sa postupom dostávali do takej polohy toho, čo je skutočne z hospodárskeho obchodného hľadiska vyslovene nevyhnutné a výhodné. Takže, dámy a páni, e, ako som povedal, e, ten vrchol sa dosiahol v roku 2003, teraz máme rok 2015, e, takže tie trendy, o ktorých som hovoril, vlastne trvajú 12 rokov. Pravdepodobne nemôžeme v tejto chvíli um, tvrdiť, že sme nemali dostatok varovaní o tom, ako sa situácia vyvíja Takže tá kríza, ktorá potom nastala, vlastne nebola žiadnym bodom obratu, ale skôr len vyvrcholením toho všetkého, čo e, predchádzalo. E, Georgi Bov, ruský analytik, správne povedal, že skutočný dopad ukrajinskej krízy bol tento. Teraz e, každý môže už prestať predstierať. Rusko môže prestať predstierať, že je súčasťou Európy a Európa e, e, môže prestať predstierať, e, že s tým súhlasí. Inými slovami, ten základný problém v prístupe Európskej únie k Rusku bol v tom, že Európa neuznala to, že, ten strategický, že to strategické partnerstvo bolo pripravené a, a vlastne aj uzavreté s iným Ruskom, e, ktoré už e, dnes e, neexistuje. Takže zlyhanie toho partnerstva s novým Ruskom, s Ruskom po roku 2000, vlastne bolo systematickej povahy. Tá často opakovaná mantra o tom, že Rusko musí sa snažiť o spoluprácu s Ruskom, to ako stratégia E, v podstate bolo vnímané ako cieľ a nie ako nástroj. Ale nemôže to byť cieľom, pretože to vytvorilo dojem, že Európska únia má väčší záujem o zlepšenie bilaterálnych vzťahov než Rusko, ktoré systematicky prejavovalo e, názor, e, vyslovovalo názor, že situáciu netreba dramatizovať a na to vždy Európska únia reagovala tým, že tá situácia predsa len je dramatická, že tie vzťahy treba budovať a podobne. E, to, e, ako nakoniec sa vyvíjal postoj Ruska po zvolení Dimitrija Medvedeva je dobrou, dobrým príkladom toho, um, aké tie nádeje boli márne. Obe strany, a toto je dôležité, boli príliš sebavedomé, keď sa blížila kríza na Ukrajine. Európska únia nevzala na vedomie otvorené varovania Ruska, že asociačnú dohodu s Ukrajinou bude považovať za nepriateľský akt. Ja tu nehovorím, že Európska únia nemala podpísať asociačnú dohodu s Ukrajinou, pretože to je v záujme Ukrajiny. Ale Brusel sa mal pripraviť, mal si pripraviť záložný plán, ako čeliť ruskému odporu a mal varovať Moskvu vopred. Brusel mal mať pripravený záložný plán, ktorý mal byť pripravený a automaticky fungovať. Všeobecnejšie môžeme povedať, že západné vnímanie Rúska sa obmedzuje iba na tie hospodárske deficity. To je v zásade správne, ale EÚ si neuvedomuje, že i keď Rusko má menej zdrojov a je hospodársky slabé, Rusko má určité schopnosti hrať geopolitické hry a tým dostáva naozaj veľké výhody v konflikte. Čiže Rusko má tieto zručnosti a EÚ e zasa má menej takýchto zručností a menej je odhodlaná. Ale takisto Rusko má také vnímanie e, Európskej únie, že Európska únia je slabá, čo nie je úplne pravda. Sergej Karaganov, e, ruský analytik, charakterizoval Západ ako e, súbor štátov, ktorý, ktoré nemajú orientáciu a takisto strácajú zo zretela svoje morálne presvedčenia. Táto veta, v tejto vete Každé slovo naozaj má svoj hlboký význam. E, je to akýsi zhluk štátov bez orientácie, ktorý stráca zo zreteľa svoje morálne presvedčenia. Toto je perfektný popis, čo z pohľadu Ruska znamená slabosť. A E, Rusko v roku 2013 predstavilo svoj koncept zahraničnej politiky a tam sa hovorí o úpadku historického západu. A e, podľa mňa súhlasím s predrečníčkou, že tu vidíme jasne, že Moskva naozaj neočakávala, že Európa bude tak silno podporovať Ukrajinu v kríze, ale mali by sme takisto si uvedomiť, že to očakávanie, že EÚ e, zlyhá e, tvárov v tvár tlaku, to ešte stále na ruskej strane existuje. Moskva presvedčila v minulosti Európu, aby nedemokratizovala Rusko, aby sa o toto nesnažila, ale aby Európa e, uprednostňovala liberalizáciu hospodársku. Takisto, pokiaľ ide o Ukrajinu a um, Gruzínsko, akčné plány sa odložili, aby e, Rusko nebolo provokované. Napriek tomu, e, že počas konfliktu v Gruzínsku tie dohody, ktoré vyrokovalo EÚ, neboli rešpektované. Počas ukrajinskej krízy EÚ veľmi pomaly zavádzala hospodárske sankcie, ale už potom diskusia o zrušení sankcií bola veľmi rýchla a viditeľná, i keď Rusko nesplnilo podmienky na zrušenie sankcií. Čiže na tejto kryžovatke a tým sa dostávam k záverečnej časti. Na tejto kryžovatke strednodobá budúcnosť e, vzťahov EU-Rusko nie je veľmi inšpirujúca. Konflikt na Ukrajine môže byť e, zmrazený, e, čiastočne možno vyriešený, ale to je naozaj neisté. A ak sa aj tento konflikt vyrieši, tak škody, ktoré boli spôsobené, sa nenahradia tak rýchlo. Takže tá paradigma strategického partnerstva s Ruskom, tej by sme sa už konečne mali vzdať. Pokiaľ ide o ekonomické vzťahy, tie pravdepodobne budú zachované, ale asi na nižšej úrovni. A takisto aj tie ambície v budúcnosti budú nižšie, keď sa budú, bude plánovať toto partnerstvo. A to z troch e, dôvodov. Trendy, ktoré existovali pred konfliktom, tie e, nezmiznú. Napríklad diverzifikácia energetických zdrojov. Toto sa deje, toto už existuje a my nemôžeme vrátiť situáciu do stavu spred 15 rokov. Ďalšia vec, a to je všeobecná ekonomická úroveň, keby Rusko nechcelo liberalizovať svoj trh, um, sú tu záväzky VTO, ale i keď e, Rusko ich dodrží, pravdepodobne ne, e, sa nebude zúčastňovať na voľnom obchode e, Atlanticko-pacifického priestoru. Ešte stále sa hovorí o Eurázijskej únii napriek kríze. Potom druhý dôvod. Ruská súčasná ekonomická kríza um, nebude priťahovať e, zahraničných e, investorov. A to aj z politických dôvodov. Sankcie ostanú v platnosti a podniky budú musieť byť opatrnejšie. A toto všetko zasa oslabí mašinériu ruského lobizmu v Bruseli a v jednotlivých členských štátoch, pretože e, Rusi budú mať jednoducho menej peňazí na toto všetko. No a po tretie, a to je ten zásadný dôvod, Vzájomná dôvoda medzi politikmi EÚ a Ruska sa neobnoví v dohľadnej dobe. Na záver poviem opäť, že i keď e, sa splní tento scenár pragmatických ekonomických vzťahov, a to je najpozitívnejší scenár, ktorý viem predpovedať, aj toto závisí veľmi od toho, ako sa vyrieši konflikt na Ukrajine. A samozrejme, ak sa zmrazí konflikt na Ukrajine, tak tento scenár pragmatických ekonomických vzťahov nepríde. Ďakujem, hovorí predseda. A ďalší rečník. Poprosíme o mikrofón rečníka. Poprosíme o mikrofón. Keby sme boli diskutovali o tejto téme pred eh, rokom, tak by sme samozrejme povedali, eh, že partnerstvo nie je ideálne, ale existuje nejaká forma partnerstva. Ukrajinská kríza je možno prekážka, ale nie zrušenie tohto partnerstva. Ale teraz o rok neskôr si hlavné mesta VÚ e uvedomujú všeobecne, že na Ukrajine sme svedkami širšej konfrontácie medzi Ruskom a Západom. Rusko už nie je partner, ale skôr problém a dokonca ohrozenie. A keď to začíname takto chápať, tak mnohí si začínajú klásť otázku, aké sú dôvody tejto konfrontácie. Niektorí hovoria, že je to Putinová osobnosť a jeho iracionalita. O tom sa veľa špekuluje. Ďalší hovoria o externých faktoroch um, ehm, EÚ, NATO, ktoré údajne nechápu ruské záujmy, alebo ukrajinská politika. Ja sa domnievam, že kľúčom k ruskému problému je e, niečo iné. Podľa mňa sa e, tu nastala zmena v myslení v mechanike ruskej moci už pár rokov pred ukrajinskou krízou a v dôsledku toho zahraničná politika um, sa snaží o zachovanie domácej moci vnútri Ruska a sústredí sa na slabosti vonku. Trošku to rozvediem. Takže ten posun v ruskej mocenskej politiky alebo na čom e, spočíva ruská Putinova moc. Keď sa Putin dostal k moci v roku 2000, e, tak chcel obnoviť moc vnútri po 10, e, po 10 ročí nepokojov v Rusku. Urobil to veľmi autokratickým spôsobom, ale nakoniec sa mu to podarilo a mnohí mu v Rusku za to tlieskali. Tým, že stabilizoval Rusko, takisto mohol benefitovať z vyšších cien e, ropy. 30 e, dolárov za barel ropy sa platilo v roku 2000 a v roku 2008 už 130 dolárov za barel. A toto umožnilo Putinovi platiť elity a zároveň odmoniť aj bežné obyvateľstvo za to, že podporovali jeho politiku. Ten obchod bol veľmi jednoduchý, politická autokracia bola rešpektovaná a ľudia za to dostali niečo materiálne. V roku 2012 sa Putin dostal opäť na post prezidenta a bolo jasné, že toto už nefunguje. Putin um, mal poškodené dedičstvo. Bolo už jasné, že niektorí e, Rusi chcú zmenu v krajine. Druhá vec, bolo jasné, že už e, štát nebude mať toľko príjmov ako predtým. Ruský hospodársky rast sa začal pomaľovať a takisto sa znižovali ceny, e, svetové ceny nerastných surovín. Takže bolo potrebné vytvoriť nejakú novú e, dohodu a Putin sa začal sústrediť na tie nemateriálne ideologické záležitosti. Začal hovoriť o právach Ruska, o tom, že dejiny boli k Rusku nespravodlivé, začal zdôrazňovať nadradenosť e, Ruska nad Európou a to, že Rusko má osobitnú úlohu aj vo vzťahu k USA. Takisto hovoril o Rusku ako o osobitnej civilizácii, ktorá má byť mesiašom celého sveta. Takže táto nová dohoda spočíva v tom, že Putin hovorí, že Rusko má určitú historickú úlohu a tí, ktorí sa na tom nechcú zúčastňovať, sú vlastne zradcovia. A táto zmena v myslení má určité dôsledky. Poprvé, Putin môže e, vládnuť iba vtedy, keď Rusko je v stave externého konfliktu neustále. Krímsky konflikt e, mu na to veľmi dobre poslúžil, pretože e, pomohol zvyšiť podporu Putina v Rusku. 85% ľudí ho tam podporuje. A to sa to sa týka aj ľudí, ktorí pôvodne pochybovali o ňom ako o prezidentovi. Ruské elity aj občania e, ale už začínajú pociťovať sociálne a ekonomické dopady, musia platiť vlastne nové teritoria ako Krím a takisto trpia západnými sankciami. Čiže teraz Putin potrebuje nový konflikt, ideálne taký, ktorý by replikoval ukrajinský konflikt. Čiže toto nemôže byť ko- koniec uh, vojny na Ukrajine. Naopak, táto ideológia má takú logiku, že Rusko začne pravdepodobne napádať Moldavsko, Kazachstan, Bielorusko, Gruzínsko, možno dokonca Baltské štáty. Druhý dôsledok, Rusko e, sa začína podobať na vojnovú spoločnosť. Zahraničný konflikt mení všetky aspekty rúskej politiky, ekonomiky aj spoločnosti. A čo už vidíme, je to, že autoritárska kontrola v Rusku sa zvyšuje a e, vyvíja tlak na disidentov, na tú piatú kolónu. Je tu veľa príkladov. Nová legislatíva, administratívny náklad, nátlak na občianskú spoločnosť, sprísňovanie štátnej kontroly médií a tak ďalej. E, vy tu, my tu uh, vidíme, že médiá sú obviňované z propagandy. Takisto hospodárske sankcie odrezali ruské podniky od globálnych finančných trhov. Čiže jediný požičiavateľ je teraz ruský štát. A ruský štát podá, pomáha tým, ktorí sú e, najbližší Vladimírovi Putinovi. A takisto vojenský sektor bude vlastne ťažiskový pre štátne výdavky. Samozrejme, bude sa šetriť v sociálnej oblasti, vo verejných investíciách, ale bezpečnostný sektor e, bude naďalej financovaný. Podľa ministra financí rozpočet na rok 2015 e, bude svetkom škrtov, 10-percentných škrtov v každej oblasti, okrem armády. Čiže Rusko sa prispôsobuje permanentnému externému konfliktu. To je v rozpore s rozvojom, ktoré Rusko zažilo za posledné dve desaťročia. Európska únia musí reagovať dlhodobým spôsobom a to e, po dvoch líniách. Musíme maximalizovať našu ochranu a musíme minimalizovať našu zraniteľnosť voči ruskému zasahovaniu. Takže pokiaľ ide o obranu Európy, a maximalizáciu tejto obrany. Tu je dôležité, musíme si uvedomiť, že Ukrajina dnes je prvou eh, vojnovou líniou, ktorá chráni Európu. Ak eh, Európa teraz ustúpi, tak budú obeťami aj ďalšie krajiny v európskom susedstve. V prípade Ukrajiny Európa musí premyslieť eh, svoju podporu úplne iným spôsobom. Finančne tu E, nedostatočná podpora, ale e, napriek tomu Európa musí poskytovať tomuto štátu podporu na všetkých e, líniách. A to isté platí pre Moldavsko a Gruzínsko, pretože tu Rusko začne tlačiť, to je len otázka času, kedy. Čiže všetky tieto línie obrany sa musia posilniť. Potom sú tu baltské štáty, kde Rusko priamo už vojensky ohrozuje tento región. Potom je tu Stredná Európa a Balkán. Tieto štáty sú zraniteľné voči Rusku politicky a ekonomicky. E, Putin to demonstroval naposledy na návšteve v Budapešti. Európska únia musí konsolidovať tieto regióny a musí tam smerovať investície. Najdôležitejšia obrana ale je e, jednotnosť e, členských štátov EÚ a takisto zjednotenosť z USA. Táto jednota bola viditeľná za posledný rok, ale e, napriek tomu sa musí ešte posilniť. Ale... A teraz e, ďalšia téma, minimalizovať ruské zasahovanie v Európe. Za posledný rok e, sa reagovalo najmä sankciami na Rusko. Ekonomické Rus- sankcie boli zavedené po dlhom váhaní, ale boli efektívne, i keď samozrejme e, ich efekt bol zosilnený nízkymi cenami ropy. Ale tieto sankcie nezmenili ruskú politiku zásadným spôsobom, ani tú logiku ruskej politiky. To ale neznamená, že sankcie by sme mali zrušiť. Nie, je potrebné ale zaviesť inú logiku sankcií. Poprvé, sankcie by mali vysušiť toky peňazí ruskej politiky, pretože hlavným zdrojom príjmov e, ruského štátu sú e, vývozy ropy a teraz, keď e, je ropa lacná, tak by malo byť možné aj nahrádzať túto komunitu aspoň, čiasto, aspoň čiastočne. A potom e, sú tu nemonitorované finančné transakcie z Ruska cez systém SWIFT, čiže limity vývozov ropy a monitorovanie finančných transakcií z Ruska a do Ruska to by naozaj obmedzilo finančné zdroje Ruska zásadným spôsobom. Za posledný rok sme sa veľa naučili o tom, ako ovplyvňuje Rusko európske štáty, či už v politike, obchode alebo v médiách. Naše existujúce inštitúcie, rozviedky alebo regulačné úrady alebo um, únie mm, vysielateľov nemajú veľa možností, ako proti tomu e, bojovať, ale my by sme konečne mali začať aplikovať e, proti tomu e, nejakú politiku, pretože tu máme VU inštitúcie, ktoré sledujú prorúskú politiku. Ďalšie ochranné opatrenia, energetická diverzifikácia alebo lepšia integrácia ruských hovoriacich komunít v štátoch EÚ. Na záver, Eh, chápem, že to, čo eh, hovorím, znie dramaticky, alarmisticky, eh, možno až agresívne pre niektorých. Ja dúfam, že veci budú lepšie, pozitívnejšie, než ako to ja vnímam, ale za posledný rok som naozaj nebol veľkým optimistom. Všetci sme boli negatívne a opakovane prekvapení ruským konaním. Dúfam, že sa veci e, zlepšia a to nám všetkým prinesie úľavu. Pán Sarius Volsky, nech sa páči. Thank you, Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda chcem pogratulovať vám, pán predseda, pánovi Landsbergisovi, za to, že ste zorganizovali túto diskusiu o FSRR, no teda e, o bývalej Sovietskej republike Rusko. Len zo pár pripomienok. Vypočuli sme si rečníkov a v podstate s nimi súhlasím. Viackrát hovorili o efekte prekvapenia naozaj e, mnohí sme boli prekvapení, ale musím povedať, že e, stredná, východná Európa e, nebola prekvapená, ale zároveň ju nikto nepočúval. Musíme si uvedomiť, že v minulosti sme mali isté ilúzie, ktoré musíme zrušiť. Dúfam, že na to nie je prineskoro. A ja dúfam, že budeme postupovať tak, ako to povedala snemovňa lordov v poslednej správe, ktorá je veľmi podrobná o tom, e, ako vníma e, Spojené kráľovstvo situáciu v Rusku. Čiže e, môžeme povedať, že všetko postupuje dobre, ale otázkou je, či naozaj sme prijali príslušné závery z tohto odhalenia. A ja si dovolím povedať, že sme sa ešte nepoučili, tie závery sme neprijali. Musím povedať, že veľmi súhlasím s pánom Landsbergisom, Eh, bolo to tak kruté, že som si to ani nechcel pripustiť. Eh, povedal, že my sme netransformovali Rusko. To znamená, nedokázali sme im poskytnúť v zahraničnej politike alebo presadiť naše hodnoty. To znamená, že sme podľahli ďalšej ilúzii. To znamená, Rusko nás skorumpovalo, eh, transformovalo. Toto povedať je naozaj kruté. Eh, pretože to podkopáva eh, celé naše snaženie, celé naše zmluvy, na ktorých fungujeme. To znamená, eh, podkopáva to celý základ prístupu jednotlivých krajín do nášho spoločenstva, do EÚ. Potom sme tu mali rečničku, ktorá hovorí, že sme neočakávali anexiu Krymu. Eh, naozaj toto bolo myslenie západnej Európy. Nikto takto nemyslel z východnej alebo strednej Európy, pretože my, nové členské štáty alebo my zo strednej Európy sme nikdy takýmto ilúziám nepodľahli. Keď hovoríme, že sme neočakávali anexiu eh, Krymu, keď sme mali mimoriadne zasadnutie tohto výboru, keď sme o tomto hovorili vtedy, keď Rusko napadlo Gruzinsku, eh, hneď sme sa pýtali či nebude Krím ďalšou krajinou v roku 2008. Sme sa to e, pýtali, my sme to vedeli a dnes je tomu tak. Dokonca v roku 2009 sme tu mali list, ktorý sme um, skoncipovali, e, teda významní intelektuáli zo Strednej Európy, napríklad pán Havel, pán Valensa sa podpísali po tento list, kde, kde jednotliví intelektuáli upozorňovali na hrozbu zo strany Ru- z Rus- Ruska. V Spojených štátoch sa vysmiali tomuto listu. Nikto uh, v západnej Európe nebral e, na vedomie tento list. Ale teraz to vidíme, avšak je neskoro na to, aby sme si hovorili, že sme to pochopili. To znamená, neviem, prečo tak dlho trvalo, kým sme Rusko pochopili a otázkou je, akú za to poniesieme cenu. A otázka je, že za posledných 12 rokov jednotliví ľudia e, pochybili. A ja sa pýtam, prečo tí, ktorí v minulosti pochybili naďalej, eh, robia tie isté chyby aj v súčasnosti, pretože čas je krátky, postupne Ukrajina stráca svoje územie. To znamená, teraz budeme musieť hľadať riešenie, tak ako povedal jeden z rečníkov. Pán Forvik povedal, že situácia eh, na Ukrajine je naozaj závažná a je existenčne dôležitá pre EÚ. A ja si myslím, že Európsky parlament bude najšie uvažovať zo všetkých inštitúcií v tejto oblasti a dúfam, že vytvoríme dobrú politiku pre to, ako postupovať ďalej vo vzťahu s Ruskom a nebudeme za jednotlivými členskými štátmi v ich snažení. Tak neviem, či chcem triezvo uvažovať v tejto otázke, Teraz by som chcel ukončiť zoznam rečníkov, zoznam poslancov, ktorí sa hlásia. E, bol by som rád, keby ste svoj čas obmedzili na dve minúty, lebo ináč sa nedostaneme ďalej. Pani Gil, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za prezentácie, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé. A vidím, že sa rôznime v tom, ako postupovať ďalej vo vzťahu s Ruskom, predovšetkým v súvislosti s ukrajinskou krízou teraz. Rada by som reagovala na e, posledné závery výboru pre zahraničné záležitosti. To je vý, e, správa z minulého piatka, kde sa jasne hovorí, že Európska únia sa e, dostala do e, ukrajinskej krízy bez dostatočnej analýzy a e, jednotlivé členské štáty si nevšimli zmenu prístupu Ruska, ktorá je, ktorý je teraz stále autoritatívnejší. Myslím si, že vo väčšine členských štátov teraz hľadáme riešenia, ako zmeniť tento prístup a ja si myslím, že by sme mali posilniť európsku rovinu, e, predovšetkým v e, oblasti spravodajstva. To je veľmi dôležité. Ja sa veľmi obávam, že ten mier, ktorý sme si vyjednali minulý týždeň, sa nám už rozpadá. E, napríklad nemôžeme tu mať ťažké zbranie e, prítomné na území e, štátu. To znamená, čo sa týka normandského formátu, ako vnímate jeho efektivitu? Myslíte si, že by mali len dva členské štáty takto napredovať v rokovaniach? Nemyslíte si, že by sme tak mali robiť na úrovni celej EÚ? E, čo sa týka e, Spojeného kráľovstva, Lord Sirup e, povedal, že jednotlivé lietadlá sú, letecká doprava je ohrozená práve ruskými zbraňami pretože pokračuje ďalej ruská agresia. Čiže máme tu problémy, čo sa týka obrany Takže vidíme, že Rusko je rovnakým rovnakou hrozbou pre EÚ ako ISIS. To znamená, ako chceme na túto e, hrozbu bezpečnosti reagovať v súvislosti s Ruskom. Ďakujem, pán predseda. Naozaj e, sme vo... Tie vzťahy s Ruskom sú veľmi zlé. Sme v období studenej vojny. Bilaterálne vzťahy sú veľmi zlé už niekoľko uh, Eh, rokov slabé, predovšetkým Spojené kráľovstvo, eh, kde bol eh, zabitý bývalý agent KGB. A možno predrečníci mali pravdu, že by sme mali hrozby Ruska brať vážnejšie. Uh, a e, Putin jasne povedal, e, že e, rozpad Sovietskeho zväzu bol najtragickejšou udalosťou pre Rusko, že to bolo um, také zníženie hodnoty um, tohto celku. A za posledné 10 ročia v podstate stále plánuje, ako obnoviť, ako, ako znova vystavať uh, takýto autor, autoritársky ruský režim, ktorý tak povedať nahradí uh, skolabovaný sovietský zväz. Euroazijská únia je pravdepodobne súčasťou jeho snách. A keď sa pozrieme, že má záujem o to, aby do tohto projektu vstúpila aj Ukrajina, sú jeho snahy celkom jasné. A keď sa mu to nepodarí dobrovoľne, pokusí sa o to vojnovou silou. E, naozaj Rusko e, nesplňa mnohé medzinárodné dohody, napríklad anexiou Krymu, napríklad napadnutím východnej Ukrajiny. Porušili naozaj mnohé dohody. Takže budeme si musieť e, posvietiť, tak povediať, na Putina a pozrieť sa na jeho také stalinské postupy, až sa dá povedať. E, pretože e, preň ho je tzv. slabá sila len pre slabochov. Takže sa musíme pozrieť na to, aký má Rusko koncept e, medzinárodného usporiadania a na to, ako chce tento koncept presadzovať v budúcnosti. E, musím povedať, že ja som za posilnenie sankcií napríklad aj na transakcie SWIFT, aj keď teda nebude Minská dohoda e, dodržiavaná. To znamená, pokiaľ Rusko až za Mariupol zaberie ďalšie územia, Musíme sa ale pozrieť na jednotlivé štáty, Grécko, Maďarsko, e, tieto vnímajú možno ináč, ale potom tu máme veľké krajiny ako Nemecko, e, ktoré jasne podporujú sankcie. Z môjho pohľadu vzťah medzi EÚ a Ruskom nemôže ďalej pokračovať počas vlády Putina. Ďakujem, pán predseda. Uh, ALDE frakcia, uh, tu vám nemôžem poskytnúť ja sám uh, jasný pohľad na to, ako to vidíme, ale za seba môžem povedať, že Putina by sme mali uh, začať ďalej akceptovať, aj keď je to veľmi náročné. Uh, predrečníci, naši rečníci povedali, že sa budeme musieť pozerať uh, na to, ako bude vyzerať Rusko po Putinovi, ale to môže prísť až za 5 až 10 rokov, pretože Putin veľmi dobre vie, ako sa zahrávať s mo- mocou. Zatiaľ tu máme iné kanály, ktoré môžeme využiť, to znamená, s kým môžeme v Rusku komunikovať. Pozrime sa napríklad na ekonomické sankcie, naozaj na ceny e, ropy. E, toto môže znížiť silu krajiny, ale či to naozaj odstráni Putina, to je otázne. Pozrime sa na dohodu z Minsku, podľa mňa nie je funkčná. Ja by som bol za to, aby tu vôbec nebola. Otázkou ale je, aby sme sa zamysleli, ako dokážeme zvnútra ovplyvniť rúskú spoločnosť. So I would also like to... Ja by som si tiež rada vypočula posúdenie Minsku 2 a zaujímalo by ma najmä to, ako vnímate to hodnotenie západnej perspektívy, západného pohľadu na Rusko práve v optike týchto dvoch dohôd z Minsku. Nie je to tak trocha pokračovanie tej naivnej stratégie voči Rusku, lebo to stále vychádza z predstavy, že si sadnete za rokovací stôl s, e, so spolahlivým partnerom, ale e, podľa toho, čo sa deje na východnej Ukrajine, to asi tak nebude. Nemôžete spoliehať na to, že si sadnete s týmito ľuďmi k rokovaciemu stolu a budete rokovať. Takže ak je to tak, ako pokračovať po Minsku 2? Ja osobne som počas minulého týždňa videla na východnej Ukrajine, že e, občania tam skutočne e, chcú mier, prímerie. Západ e, si e, myslí, že vie, čo to je, čo to znamená dúžiť pomiery, ale určite to oveľa lepšie vedia v tejto chvíli Ukrajinci. Nikto nevie v tejto chvíli ani, čo vlastne je Európska únia pripravená urobiť na to, aby sa to realizovalo. Ďakujem, pán predseda. E, mňa, ja som bol zrozený, keď som e, počul o tom, ako e, jeden z rečníkov apeluje na to, aby sa Rusko opäť vrátilo k rokovaciemu stolu. Veď sa pozrime, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina E, sa snaží o pristúpenie do e, Európskej únie a my sme v podstate e, nerozprávali sa ani o tom, aké, aké môže mať súčasná situácia do, dopady na obchodné vzťahy ani v rámci výboru pre obchod. Čo vlastne môžeme očakávať od Ruska, ak sa napríklad Rusko stane členom Európskej únie, ak sa Srbsko stane členom Európskej únie, Takže my potrebujeme e, ďalšie diplomatické rozhovory a často sa ozýva, e, že Európska únia je zárukou mieru e, v Európe, ale teraz je ten mier ohrozený. A, takže by som chcel povedať, že by sme skutočne sa mali postaviť týmto neoimperialistickým ambíciám. Myslím, že jeden z rečníkov E, pán Tanok e, veľmi, veľmi výrečne zhrnul situáciu a aj polský e, poslanec sa k tejto situácii vyjadril úplne z inej perspektívy. Takže tá situácia na Ukrajine ukazuje to, prečo tá spoločná bezpečnostná politika v podstate nefunguje v prospech všetkých členov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. My sme boli e, zvyknutí na MH17. E, my sme mali mimoriadné zasadnutie. My čakáme na tie e, dôkazy. Potom ste hovorili o Mariupole. To bolo odôvodnené, e, čo ste hovorili, ale zabudli ste hovoriť o Donecku a Lugansku 15 dní predtým, než e, boli bombardované tieto dve mesta. A teraz tu prišli traja e, ideológovia, propagandisti a sú tu ale aj odporníci, ktorí si myslia presný opak. Takže pán predseda, Ďakujeme za to, že sabotujete mierovú franko-nemeckú iniciatívu Robí to Nemec, robíte to vy ako Nemec a podporuje vás dokonca aj, aj Veľká Británia, čiže Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia e, za vami nestoja. Čiže povedzte nám, v mene koho vy hovoríte, za akú Európu vy hovoríte. Vy hovoríte za Európu nenávisti, e, zrady, Äh, Niekedy mám pocit, že odborné vedomosti môžu byť nahradené silným hlasom. Najmä keď e, niečo dostanete požičané. A ne... Teraz má slovo pán Plenkovič. Uh, thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem rečníkom. My sme istým spôsobom e, svetkami e, toho, e, ako ďaleko vlastne môže zajsť rozširovanie Európskej únie a e, NATO vo, smerom k ruským hraniciam. Vy ste povedali, že Európska únia nerobí dosť finančne ani ekonomicky, hoci e, tie e, finančné prostriedky, ktoré sa venujú Ukrajine, sú väčšie než e, všetky fondy do vedna, ktoré sa investovali do krajín Strednej a Východnej Európy a politicky vzaté e, e, tam, pokiaľ ide o členstvo e, Ukrajiny v Európskej únii, platí článok 49. A vyjadrovali ste sa aj k tomu, čo vlastne na, po vojenskej stránke sa dá vo vzťahu k Ukrajine urobiť. Takže aká je vaša rada a odporúčanie pre európske inštitúcie. Čo by ešte mohli ďalej urobiť, ak sa vám toto nezdá dostatočné? To znamená, aby sa Ukrajina mohla stať krajinou, ktorá sa e, samostatne rozhodne o tom, akým smerom sa v budúcnosti uberie. Ďakujem vám. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem len súhlasiť eh, s tými troma rečníkmi. Ďakujem im veľmi za ich eh, vyjadrenia. Je pravda, že eh, v tomto parlamente sa ozývali hlasy, že Rusko prekvapením nie je, že by sa k nemu nemalo pristupovať ako k prekvapeniu. A na druhej strane je veľa hlasov, ktoré vyjadrujú prekvapenie nad Ruskom v dnešnej dobe a niektorí dokonca používajú to spojenie Gavarit Moskva ale čo teraz vlastne pred nami stojí? E, máme tu okupáciu Krymu. V podstate to bol taký anšlus na ruský štýl. Máme dohodu, ktorá sa snaží e, vlastne posvetiť e, okupáciu, ktorá je prakticky mnichovskou dohodou našich časov, našej éry. A potom sú tu rôzne provokácie, ktoré E, vlastne e, stoja za snahou Ruska ďalej expandovať. Toto je niečo v podstate v štýle správania sa Hitlera a na to my chceme odpovedať Chamberlainovským postojom. A už ten príbeh predsa len poznáme, keď e, Chamberlain pristupoval k Nemcom tak, ako pristupoval, vyústilo to druhej svetovej vojny. To je jednoducho fakt. Takže Nesúhlasím s tými, ktorí stále sa prikláňajú k tým naivným predstavám o našej histórii a neuvedomujú si závažnosť situácie. Takže prvá otázka trom rečníkom. Čo môže Európa urobiť, aby vybudovala e, dodatočné obranné kapacity, e, ktoré by mm, doplňali NATO a po druhé, čo môže Európa urobiť boji proti e, ruskej propagande, e, vrátane financovania strán a mimovládnych organizácií, e, ktoré sú v podstate teraz piatou kolónou v ruskom stýle z roku, tisíc, v roku 2015. Ďakujem vám. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Toto ani nie je otázka Európskej únie a Ruska, ale celej západnej demokracie a Ruska. A e, ja ako človek, ktorý zažil studenú vojnu, chápem veľa vecí, ktoré sa týkajú Ruska. Rusko rešpektuje e, sílu, bude využívať e, e, názorové rozdiely, využije všetky aktívne e, opatrenia od dezinformácií až po terorizmus, e, uvedomuje si e, to, ako môže e, zastrašovanie západného obyvateľstva e, byť efektívne a e, skutočne tu sú červené línie, ktoré nemožno prekročiť a toto všetko, čo Rusko robí, v podstate zakrýva jeho hospodárskú aj vojenskú slabosť. Myslíte si, že Putin má jasný strategický program? A ak áno, aké sú jeho skutočné ciele? Alebo sa len snaží využiť eh, tie príležitosti, ktoré pred ním vyvstali? To sa pýtam troch rečníkov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. E, vojenský, agresívny a hospodársky slabý a autoritatívny ruský režim, režim. To je to, s čím sa teraz potýkame. Keď bolo Rusko e, to, v čom sa Rusku skutočne pod, e, darilo, bolo to, že vlastne vyprovokovalo diskusiu nie medzi Ruskom a Európskou úniou, ale E, medzi európskymi e, občanmi a to oveľa úspešnejšie než za posledné 10 e, tie ruské posolstva už neprichádzajú len v angličtine, ale aj, v angličtine, aj vo francúzštine, nemčine, španielčine. Takže takto sa Rusko ujíma kontroly nad situáciou. Aby som sa chcel spýtať, ako postupovať, aby sme chránili e, naše spoločnosti pred touto informačnou e, vojnou, lebo e, okolnosti stoja skôr proti nám. Ďakujem. Ja vám chcem pripomenúť to, v čom sa analýzy našich troch kolegov, ktorí tu sú, zhodujú, v čom sú jednotné a to najmä súvisí s faktom, že moskovský režim je skutočne zodpovedný za to, čo sa dnes deje. Otázka teda je, či je pán Putin diktátorom, ktorý E, raz odíde zo scény, alebo e, či je to situácia, ktorá sa dá nejakým spôsobom zvrátiť. Takže máme tu v podstate potrebu e, posunúť tie rozhodnutia alebo tie vedomosti akademického sveta na rovinu politického rozhodovania. Jedným z cieľom Európskej únie vlastne bolo preklenúť tú šedú oblasť medzi západom a východom. Totiž to je niečo, čo vždy bolo témou e, medzi týmito dvoma protipolmi a my teraz dúfame, že sa nám podarí e, e, vlastne premeniť tento 150-ročný vzorec vnímania Európy, ktorý sa uplatňuje v Ukrajine, na Ukrajine. A po druhé chcem povedať, že bez ohľadu na to, aký je prístup k Rusku, pohľad na Rusko, treba povedať, že sme e, stratili e, dôveru v Moskvu a Rusko a preto by e, tu mali byť strategické zábezpeky bez ohľadu na to, aký ďalší prístup sa v budúcnosti zvolí vo vzťahu k Rusku. Ďakujem vám, to je všetko z mojej strany. pani przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Tá výzva, ktorú teraz e, pripravil Putin pre Európu, je dlhodoba, takže aj naša reakcia musí byť dlhodoba. Nie je to iba niečo, čo sa udialo v Európe. Nie je to iba o tom, že nejaký štát chce ísť e, smerom na západ, ale je to aj o tom, čo sa deje v eurázijskom priestore. Budujú sa tu nie iba ekonomické štruktúry, ale aj vojenské. Čiže sú to štáty, sú, ktoré sú geopoliticky odsudené na blízke vzťahy s Ruskom, napríklad Arménsko. Takéto štáty sú blokované. Oni si nemôžu normalizovať vzťahy s Európou, nemôžu sa pridružiť k Európskej únii. My Potrebujeme teraz využiť naše rezervy, musíme pripraviť sankcie, ale musíme si premyslieť aj našu reakciu. Musíme v prvom rade posilniť našu obranu. Máme možnosť e, povedať Rusku, a dať najavo, aká bude naša reakcia, ak Rusko bude ešte agresívnejšie. Naša reakcia je aj o možnosti že by sme mohli umožniť Gruzínsku urýchlenie vstúpiť do NATO. My máme takisto možnosť posilniť obranu severných štátov e, Lotyšska a Estonska, ktoré majú hranicu s Ruskom. Musíme mať určitú rovnováhu medzi EÚ a NATO a potrebujeme aj diplomatickú reakciu a musíme pozitívne reagovať na žiadosť Ukrajiny. Ukrajina žiada mierové e, jednotky v krajine. Mali by sme e, toto splniť Ukrajine, pretože sú tu aj určité morálne požiadavky, ktoré sú na nás kladené. Rusko klame o histórii a preto niektorí členovia nášho výboru nechceli podporiť diskusiu k 70. výročiu E, Jalskej konferencie, kedy vlastne e, stredné, štáty Strednej a Východnej Európy boli ponechané svojmu osudu. Bohužiaľ bez mikrofónu. Bohužiaľ, teraz už nemáme tlmočenie, budeme musieť hovoriť po anglicky, takže od tohto okamihu už nemáme žiadne tlmočenie. The arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral.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 ko je nekdo rekel, da mi ne znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod, v Afganistanu, v Iraku, v Libiji, povsod smo presenečeni in na koncu smo bili presenečeni v, Libiji, v Ukrajini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 po mili volji okupira teritorij druge, države in eh, eh, vojaško intervenira. Vendar pa mislim, da bi morali, kadar se pogovarjamo zlasti o Ukrajini, nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu, kako smo v Evropskem parlamentu obravnavali problem Ukrajine, ko je bilo v začetku je kazalo, da je šlo samo za pravice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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav, ki so bile neposredno prizadete za sovjetsko brutalnostjo, okupirane in, in doživljale to, pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. Vem, da mi boste vzeli besedo, končal bom mi, mislim da je nekorektno i ne, ne, ne, nevredno tega parlamenta če enačimo svoj odnos odnos Evrope, Evropske unije z osebo Putina. Mi nismo uh, enačili svojega odnosa do nekaterih drugih držav z nekaterimi politiki, ki so vlekli neposrečene poteze v zadnjih dvajsetih letih. uh, jaz mislim, da alternative sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz sem se prijavil za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background